darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Ich erkläre die am 17. Dezember schôdzu, ktorá bola 17. decembra prerušená. Opäť zahajujem. Budeme v nej pokračovať.